tiež povedať, e, že zachrániť tam kultúrne dedičstvo je ich cieľom. Už e, Amerika musí nejako využiť svoj kapitál a chce e, byť stále s niekým vo vojne. Ďakujem na jednu minútu, pán Kubelus. Vážený pán vysoký predstaviteľ, drahí kolegyne, kolegovia, Treba si uvedomiť, že Irán a Irak sú súčasťou širšieho obrazu, ktorý sa objavuje eh, v tých okolitých regiónoch. Vidíme prítomnosť viacej a viacej autoritárskych režimov, ktoré sú viac agresívne. Vidíme viacej zásahov a destabilizácie. Vidíme to eh, na juhu, vidíme to v Líbii, Sýrii, eh, Iránu, Iraku, takisto blízko pri Rusku. Niektoré z tých režimov si predstavujú, že ich moc rastie a že vplyv západu slabne tento pocit im dáva pokušenie zvýšiť agresivitu. Takisto treba si uvedomiť, že Spojené štáty znižujú prítomnosť v regióne a dávajú priestor na to a EU, aby boli prítomnejší. E, my sme dobrí o rečnení o našej strategickej autonómii, ale nedokážeme bohužiaľ ukázať e, zmysel pre strategickú autonómiu a pre nejaké smerovanie. E, to je spôsob, ako vniesť do toho ešte väčšiu nestabilitu a chaos do, tejto, do tohto susedstva Počas e, vypočutia v Afete ste hovorili, pán podpredseda, veľmi presvedčivo, že ak má EU byť globálne signifikantná, tak musí byť schopná zabezpečiť stabilitu v susedstve. Je čas, aby ste implementovali túto víziu. Ďakujem veľmi pekne. E, minúta, pán Santos. Pani Santos. Ďakujem pekne. Na Blízkom východe začiatok roka e, bol znamení jednostranného zásahu Spojených štátov. A takéto, takáto poprava generála, to je monštrozná chyba. A zodpovedá presne takémuto postupu, ktorý je v duchu vypovedania e, tej jadrovej dohody. A potom zostrelenie ukrajinského lietadla a udalosti v Iráku e, prispeli k ďalšiemu zvýšeniu napätia Teraz sa snaží EÚ o podporu dialógu a snaží sa e, zmierniť napätie a požaduje dodržiavanie ľudských práv, tak aby demonstrujúci v Iraku už neboli ďalej utláčaní. To je naša požiadavka. Nie je možné otáľať e, v súčasnej politickej situácii v piatok e, by mandát e, vysokého predstaviteľa mal byť posilnený tak, aby atomová dohoda s Iránom mohla byť zachránená. Bohužiaľ, toto úsilie trvalo príliš dlho, napriek tomu, že je rozhodujúce z pohľadu nášho priestoru, ako aj e, Blízkeho východu, teraz musí EÚ postupovať rozhodne. Ďakujem pekne, pán Azmany, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Áno, nedávne udalosti v Iráne a Iraku nám ukazujú, ako krehká je e, svetová stabilita a že eskalácia je len je hneď za rohom. Často. Okrem toho si treba uvedomiť, že EU musí skombinovať e, svoju silu, e, tak aby sme ochránili naše globálne záujmy. Musíme e, hovoriť e, jedným hlasom. E, posilňovanie e, sírskej vojenskej kapacity je dobré, že EÚ chce zachovať zároveň aj e, dohodu o jadrovom zbrojení, ale musíme zároveň varovať Irančanov, že nemôžu poškodiť tých demonstrujúcich. Ako EÚ musíme byť dôrazní, musíme zachovať právo Irančanov na protesty. A vyzývam vysokého predstaviteľa, aby zdvojnásobil svoje úsilie, pokiaľ ide o iniciovanie dialogu medzi Spojenými štátmi a Iránom. To je jediný spôsob, ako postupovať, ako sa dostať z tejto eh, riskantnej situácie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Minúta, pán Bütikofer. Thank you, president. High representative. Ďakujem, pani predsedajúca, pán vysoký predstaviteľ. Najskôr eh, troška reálneho pohľadu E, my ako Európania máme slabé karty v tomto konflikte, naša úloha je obmedzená. Ak ale chceme e, vziať e, našu zodpovednosť vážne, tak musíme držať spolu a musíme dobre koordinovať kroky a koordinácia by mala byť v rukách vysokého predstaviteľa, nakoľko je to jeho zodpovednosť. Chceme ochrániť JCPOA dohodu, ale zároveň musíme, musíme sa snažiť utlmiť e, iránsku e, agresivitu v iných rozmeroch ich e, zahraničnej politiky. Ako zachovať a dohodu pri živote? Nebude to tak, ak nebudeme schopní, neudie sa to, pokiaľ nebudeme schopní posilniť funkčnosť Instex a komisia by sa mala pridať k Instex, dať tam kapitál, stať sa partnerom teda Instexu. A posledná vec, ktorú by som tu rád povedal, je tu veľa tmavých mrakov. Je tu jeden signál nádeje a tým je angažovanie sa iránskych občanov a nedávno takisto aj Iráčanov. A myslím si, že je našou povinnosťou ako EÚ ukázať účinnú solidaritu s týmito ľuďmi. Thank you very much. Now for one minute, Mrs. Ďakujem pekne, pani Kemp. Pardon, ospravedlňujem sa pani predsedajúca, čiže pán Majer a potom pani Kempa. Pardon, pán Majer, minúta. Thank you, Mrs. President. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem. Čo tu zažívame, myslím si, že je e, ukazovanie ega na oboch stranách a pomerne nebezpečné ukazovanie ega pripustiť. Obe strany v zásade e, sledujú vnútropolitické e, dôvody a to je dôvod ich motivov, alebo prečo sa tak správajú. USA ani demokrati nekritizujú e, zabitie tohto údajného teroristu. V Iráne opačne, naopak režim sa musí postarať o to, aby ľudia na uliciach príliš nekričali, aby sa príliš neprotestovali a to sa im podarilo celkom dobre vďaka útokov Američanov. Bohužiaľ mali tú smolu medzi tým, že E, údajne neúmyselne a bez takéto teda úmyslu postraného zostreli toto lietadlo. E, ale čo vidíme e, v Spojených štátoch, Trumpovi v novembri sa blížia voľby a Američania milujú takéto prejavy sily a takéto, takéto dobrodružné správanie, pokiaľ ide o terorizmus. A naozaj to by sme mali aj my robiť, lebo teroristov treba tvrdou rukou riešiť. Iránsky režim na druhej strane potrebuje solidaritu svojich ľudí, pretože ináč tento nedemokratický režim nedokáže dlho zostať pri živote. Much, Ďakujem pekne. Pán Majer, akceptujete modrú kartu od pána Bytikofera? Áno, pán Bytikofer, nech sa páči. Pán Majer, v súvislosti so zostrelením ukrajinského lietadla ste hovorili o smole. Ste pripravení ospravedlniť sa civilným obetiam a poslancom tejto snemovne za takéto slovo. E, takýto čin nie je možné označiť za smolu. Je to extrémne cynické. Pán Majer, máte 30 sekúnd na odpoveď. Nech sa páči. Pán Bytikofer, e, e, možno by ste sa mali lepšie, lepšie započúvať, pretože Irán sa vyjadril, že to je náhodné zostrelenie, preto teda istým spôsobom smola, čiže prosím, neinstrumentalizujte tu tej obete a nevytlkajte z toho nejaký kapitál trápny. Pán Kempa. Pani Kempa. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, e, pán vysoký predstaviteľ. Táto situácia je vážna. Každopádne to neznamená, že tu v Európskom parlamente máme kričať slova o arogancii, ignorancii. Skutočne táto rozpráva nevyvoláva žiadny optimizmus. My predsa máme mnoho nástrojov, mnoho možností, príležitostí, nielen diplomatických, ale zároveň napríklad možnosť pomoci, nielen humanitárnej, ale aj rozborovej. A táto situácia poukazuje na to, že to, že sa budeme zamerať len na Irak a na to, aby vojenské misie, predovšetkým NATO a teda spojenci opustili túto krajinu, to si myslím, a to hovorím mierne, že je to skutočne nezodpovedné, pretože my tam napomáhame stabilizácii tejto krajiny. Boj proti islamskému štátu. Situácia na mieste je mimoriadne obťažná. My v Európskom parlamente počas posledného volebného obdobia sme predsa prijímali uznesenie o situácii kresťanov, jezidov, Takže áno, my vieme, že práve naši vojaci tam chránia územie, do ktorého by sa mali jezidi navrátiť. To, že by sme sa mali stiahnuť z tohoto územia, to nemá žiadny zmysel, podľa môjho názoru. To je nezmysel. Je dôležité si uvedomiť aj to, že iné krajiny tu majú obrovský vplyv. Napríklad Rusko. Ďakujem pekne. Minúta, pán Botenga, nech sa páči. Donald Trump fait peur. Ďakujem pekne. My e, samozrejme e, by sme chceli e, túto situáciu vnímať v prvom rade z európskeho pohľadu Eh, vy nie ste eh, schopní odsúdiť to, čo spravil eh, americký prezident a takmer sa nám tu naštartovala tretia svetová vojna. Prečo nespravíme viac? Viete, že európske štáty zasahovali v Iraku, v Afganistane, v Sýrii, v Líbii a vidíte, k čomu to vedlo. Je to jedna obrovská katastrofa. Chceme ešte viac tohto ďalšie nešťastia podobného typu. Viete, že ak chcete naozaj našich e, občanov e, ubezpečiť, tak mali by sme e, niečo robiť napríklad aj z NATO. To je organizácia, ktorá nás ťaha do takýchto vojenských dobrodružstiev. A pokiaľ chcete pomôcť Iráncom, tak prestaňte so sankciami, pretože tieto sankcie ničia bežných obyvateľov v krajine. Ďakujem. Thank you now for one minute, Mr. Patton, please. Pán Patton, nech sa páči Ďakujem. Ja som ešte pred Vianocami povedal v parlamente, že dohoda s Iránom už reálne neplatí a že potrebujeme plán B. Pán Borel, neteší ma to, ale musím povedať, e, že toto je proste nerealita. Európska únia by sa mala prebudiť. a nie je na prospech mieru. Práve naopak. Amerika dohodu opustila, Irén začal opäť, alebo naštartoval opäť svoje centrifugy, Francúzsko, Nemecko, Británia sa snažili teraz využiť eh, tie, eh, ten mechanizmus riešenia sporov, Irán sa snaží zastrašovať eh, jednotlivých aktorov a tak ďalej. Čiže my pokiaľ chceme s tým, čo spraviť, mali by sme byť partnerom USA a nie Teheránu. Plán B musí obsahovať aj e, odhodlanie Iránu prestať podporovať e, tzv. proxy útoky voči USA a potom EÚ môže spraviť to, čo vie najlepšie a to je obchod. Európska únia musí uznať, že iba Spojené štáty majú zdroje, majú vzťahy, majú moc na to, aby úspešnú alternatívu voči ECP mohli podporiť a garantovať aj e, mier v regióne. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej pán Tobe. Tak, eh, fru talman, höga representanten. Förra eh, Ďakujem pekne, vážený pán eh, vysoký predstaviteľ. Irán zostrelil, zostrelil komerčné lietadlo, všetci ľudia na palube zomreli, bolo viac ako 170. Myslíme samozrejme na nich, na ich eh, rodinných príslušníkov, pričom eh, boli tam aj eh, takmer 20 občania švedskej štátnej príslušnosti. Chcel by som odsúdiť toto zostrelenie tohto lietadla ešte raznejším e, spôsobom a mali by sme e, naozaj požadovať plnú kompenzáciu e, zo strany tejto krajiny. Rodiny, rodiny príslušníci by mali vedieť, čo sa presne stalo a zaslúhujú si aj kompenzáciu. Mali by sme jasne spomenúť aj to, že dnes v Iráne prebiehajú, prebiehajú protesty proti iránskému režimu a v súčasnosti Európska únia by mala podporiť tieto e, demokratické sily e, v krajine a to raznejšie, než tomu bolo doteraz. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej pani Guteland. Fru talman, höga e, Ďakujem pekne, vážený pán vysoký predstaviteľ. Bezpečná situácia v Iráne je veľmi náročná a my sme naozaj na hrane plnej alebo plnohodnotnej vojny medzi Iránom a medzi USA. To by bolo veľmi dramatické. USA musí spraviť niečo preto, aby znižovalo aby znižovali napätie, musíme my eh, rozvieť aj našu politiku voči Iránu. Musím jasne povedať, že to, čo my chceme eh, vidieť, je mierová, mieromilovná budúcnosť, kde rešpektujeme demokratické eh, práva. Minulý týždeň bolo omylom zostrelené komerčné letadlo. 176 e, ľudí bolo zabitých alebo zomrelo a dôvodom e, bolo že v regióne bolo celé toto intenzívne napätie medzi USA a Iránom. 17 e, pasažierov, ktorí boli zabití, alebo spomedzi tých pasažierov boli švedskej národnosti alebo štátnej príslušnosti častokrát, alebo viacerí z nich boli mladí ľudia, deti, my musíme e, požadovať to, aby rodinní príslušníci boli plne informovaní aj aby dostali kompenzácie to, čo sa stalo a chceme ich podporiť v tejto tragickej situácii. situácii. Ďakujem pekne ďalej pani Porit. Pán e, komisár, v rámci týchto napätí Irán-USA Romene, Británia, Európska únia musí konať ako mediátor. Akékoľvek diskusie, ktoré máte s kolegami z Iránu, by mali mať ako prioritu ochranu európskych občanov. Mnohí štátni príslušníci EÚ sú momentálne zadržiavaní ilegálnym spôsobom e, v Iráne, vrátane jednej občanky z môjho regiónu, ktorá už takmer 4 roky je vo väzení a to, ako sa Irán voči e, správa, to je vlastne príklad takej e, tzv. E, diplomacie, kde vlastne berie Irán rukojemníkov a potom s nimi e, vyjednáva ako s nejakými čipmi a jej manžel je tu dnes e, medzi nami. E, bola by som rada, keby ste sa stretli s ním aj so mnou a prebrali túto tému. Samozrejme, na prvom meste musia byť naši rodinní príslušníci alebo našich blízkych rodinní príslušníci. Ľudské práva, tie sú na prvom mieste, nesmieme o nich rokovať. Musí byť bezpečné cestovať do tejto krajiny a musí práve tento aspekt byť súčasťou akékoľvek prípadnej budúcej dohody s Iránom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej jedna minúta pani Gregorová. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Iránsky režim zabíja e, mierumilovných protestujúcich a podporuje násilné teroristické skupiny vo svojom susedstve. To je proste fakt. E, útlak vlastných občanov, financovanie teroristických skupín, to jednoducho nemôže fungovať bez e, dôsledkov. Pokiaľ e, máme e, nejaké poučené histórie, tak môžeme si jasne povedať, že snahy USA to nezmenia. e, Líbia, Irak, Afganistan. Máme tu dlhý zoznam neúspešných intervencií zo strany USA a režimu, e, teda zmena režimu vojenským spôsobom. To je najhoršie možné riešenie. My, Európania, musíme toto jasne povedať aj našim e, americkým kolegom. E, proste vojnový, vojenský útok e, raketami Hellfire alebo akýmikoľvek ďalšími, to e, región nestabilizuje. Rokovanie, e, vyjednávanie, to je oveľa lepšia cesta. My v Európe nebudeme podporovať intervencionizmus v Iráne, podporujeme mieru milovných protestujúcich a podporujeme aj spoluprácu s Iránom, ktorá by, vychádza, s Iránom, ktorá by vychádzala z princípov ľudských práv a slobod. Ďakujem pekne. Ďalej pani Sardone. Pokiaľ ide o krízu medzi Spojenými štátmi a Iránom, pokiaľ ide o násilie páchané v Iraku, Európa sa ukázala nezjednotená. E, dokonca prejavila pozície, ktoré boli blízko k Iránu len kvôli tomu, aby e, konali kontrávne proti e, Trumpovi. To je paradox. Celé dni Soleimani bol vyhlasovaný za hrdinu dokonca aj v Európe. A my napriek tomu sme boli svetkami úplne ticha, pokiaľ ide o zostrelenie toho civilného lietadla, ktoré viedlo k umrtiu 176 osôb. Pripomeňme si, že tá kríza e, vyplýva z toho, toho obratu e, Iránu, pokiaľ ide, a teda aj toho útoku, ktorý bol spáchaný na veľvyslanectvo Spojených štátov boli to protesty proti iránskému režimu e, za posledné mesiace. Vyžiadalo si to mnohých e, mŕtvych aj e, takisto zatknutých. Bolo tam mnoho žien, ktoré boli zranené. Takisto cenzúra internetu, protesty, ktoré boli opomenuté voči teda terorizmu, teroristickému režimu. My potrebujeme e, úniu, ktorá nebude podľa modelu Mogheriniovej, ktorá skutočne e, pristupovala k Iránu, Iránu veľmi v rukavičkách bez toho, aby odsúdili túto diktatúru. E, my naozaj potrebujeme odvahu a musíme zabezpečiť prinavrátenie demokracie. Ďakujem. Hm, zažívame e, nespočetné množstvo porušenia ľudských práv. Pán Kuloglu, pán Borelli, ja som bol trošku prekvapený vašim prejavom. Zabudli ste na niektoré veci. Kto sa prvý stiahol z jadrovej dohody? Pán Trump. Kto zastrelil pána Sulejmaniho? Pán Trump. Kto hrozí s atentánmi a postihmi tých, ktorí presadzujú tvrdú líniu v Iráne? Pán Trump. Ja mám tú výhodu, ktorá pochádza z, tého, z takého štátu, ktorý, e, e, ktorý má premiéra, ktorý otvorene e, podporil tento atentát, okrem Johnsona a pána Netanyahu. Samozrejme, musíme tlačiť na Irán, aby dodržiaval dohodu, aby e, uznával demokratické slobody, ale zároveň e, musíme e, vyviať tlak na a kritizovať Spojené štáty americké, pretože inak pán Trump nás bude brať na ľahkú váhu, pán Borelli. Ďakujem. Teraz pán Mandl. Ďakujem, pani e, e, predsedajúca, vážené kolegyne, kolegynky. E, niekoľko postrehov, ak dovolíte. Čo, čím sa odlišuje USA od Iránu? čo je Irán a akú, aký význam má jadrová dohoda pre nás všetkých a čo môže v tejto veci urobiť E, USA je, je e, e, dlhodobá demokracia, Irán je režim, ktorý neustále porušuje ľudské práva. Tak som prekvapený, či správa, či zľava od populistov sa to dáva naroveň. V Európskom parlamentom Irán je zároveň subjekt, ktorý máme uzavretú dohodu, jadrovú dohodu. Toto je veľmi dôležitá dohoda, ak chceme zamedziť jadrový jadrovým zbraniam a mechanizmom. A musíme dbať o to, aby Európska únia e, urobila to, e, čo urobil e, alebo čo navrhuje minister zahraničných vecí, pán Pendles, ktorý hovorí, že musíme vyjednávať, veď vyjednávanie je vždy lepšie ako strielanie. Kto, čo je lepšie ako vyjednávanie a určite, pán Borel, z hľadiska vašej funkcie, prosím, aby ste sa zasadil za EÚ, za našu bezpečnosť. Ďakujem. Teraz jednu minútu, pán Köster hlavný zodpovedný za súčasnú situáciu na Blízkom e, východe je diktatúra ajatolahov. Al-Kutsk E, e, veliteľ Sulejmany e, realizoval veľa krvavých skutkov. Je zodpovedný za násalný prevrat a, a zamedzil slobodu a demokraciu Iráncov, ktorí išli do ulic, aby za to bojovali. Iránsky režim je antisemitický rasistický a homofóbny e, a e, chcú položiť na kolena Izrael. A preto sa musíme voči tomu postaviť e, usmrtenie Sulejmanihu je e, otázny krok, pretože my vieme, že mier možno uplatniť len e, medzinárodným právom. Musíme zachrániť jadrovú dohodu. Trumpová administratíva musí multilaterálne riešiť problémy. My obdivujeme odvahu demonstrantov a demonstratie, ktorí riskujú svoj život e, pri obhajobe demokracie. Ďakujem. Jedna minúta, pán Geta. Mm, spýtali sme sa, že či my vnímame novú e, blízkovýchodnú realitu. E, iránsky e, režim, proti nemu protestujú doma v Iraku a pád ukrajinského lietadla ho zdiskreditovalo aj v rámci svojich hraníc. E, na druhej strane to oslabilo aj sírsky režim a Rus- Rusko je osamotené v blízkom, na Blízkom východe. Čo môže urobiť Európa? Nepresvedčí ani Rusko, ani Irán, ani Spojené štáty, aby zmenili kurz. E, tak zopakujem to. E, skôr ako si položíme otázku, aká je nová blízkovýchodná realita, e, Iránsky režim, proti nemu protestujú ako v Iraku aj v Iráne, aj v Libanone a dokonca pád ukrajinského lietadla ho zdiskreditoval aj v rámci svojich hraníc. Oslabil sa aj sírsky režim a Rusko je osamotené na Blízkom východe a ešte sa navyše snaží aj v Líbii. Čo máme robiť? Nepresvedčíme ani Rusko, ani USA, ani Irán. Bez spoločnej e, diplomácie táto kríza nemôže byť vyriešená, ale my môžeme e, nechať a vypočuť každého, kto nechce, aby e, jadrová dohoda zanikla. Bašár Asad nehľada politický kompromis. Musíme takisto sa pozerať E, na e, Rusko, ktoré bez kompromisov e, sa bude ďalej angažovať v Stredomorí. Pani Hán, jednu minútu. Vážení kolegovia a kolegyne, Cieľene zabíjať ľudí to je barbarstvo, nič oné. Rovnako aj ničenie kultúrnych pamiatok, zavraždenie generála Sulejmanyho je porušenie medzinárodného práva. A to treba aj takto otvorene povedať. E, Európia. E, Európania sa stali z vojnových expertov na mierových expertov. A my vieme, že európska politika zlyháva, keď e, upúšťa od svojich hodnot pozitívne konštrukcie efektívne odpovede. E, to je to, e, čo čo je dôležité presadzovať pri medzinárodných dohodách, pri obhajovaní ľudských zdrojov. A týmto sa dostávame k jadrovej dohode s Iranem. Tuto nezávaží America First alebo Europe First, ale ide o to, že my spoločne a teraz jednoducho nemáme čas na to, aby sme e, zabudli na tie ponaučenia z minulosti. Potrebujeme transatlantické spoločné snahy, spoločnú politiku. Potrebujeme presadzovať vyjednávať spoločné hodnoty a musíme sa snažiť o spoločné ciele pri eh, geostrategických problémoch, pre životné prostredie, pre klímu, pretože vieme, že už sa to blíži k hodine 12. To je veľmi dôležité pre USA, pre EÚ a pre transatlantické vzťahy. Ďakujem. Ste ochotná prijať eh, modrú kartu a pána Tomasa? E, do, e, ho, hovoríme tu o e, vražde Solejmaniho, to je barbarský akt. Nazdávate sa, že je to veľmi málo na to, aby, e, aby bol tento e, Sulejmani e, eliminovaný? Je on skutočným teroristom? Pani Han, máte 30 sekúnd na odpoveď. Ďakujem za otázku. Myslím si, že tento akt porušuje medzinárodné právo a my tu v pléne nemáme úlohu judikatívneho orgánu. skutočne to taká aj bola otázka počas diskusie. Je to jednoducho porušenie medzinárodné právo a toto rozhodne platí. Ďakujem. Teraz má slovo, slovo pán Hakarajnen, jedna minúta. Arvoisa puhemies. Kih... Vážená pani predsedajúca, Irán, ktorý riadia islamisti, je hlavnou hrozbou v tomto regióne už celé roky. Libanon už e, rozptýlil a Irán rozptýlil svoju armádu po celom regióne. Irán má dva ciele vyvinúť jadrovú zbraň. Táto krajina sa e, tohto cieľa nevzdala a druhým cieľom je zničenie Izraela. V dôsledku toho použitie e, jadrových zbraní je e, a riziko jadrového konfliktu je veľmi vysoké. Izrael nikdy sa nezdrží reakcie a Európa by mala zasiahnuť do tejto situácie, ale to zjavne nie je možné. E, keď ropa bude vyčerpaná v tomto regióne, e, tak potom už nič iné nezostane, len Thank you very much. Now for one minute. Teraz minútu, pani Sovko. Ďakujem za slovo. Počas eh, týždňa Nového roku sme zažili celý eh, eh, rad udalostí, ktorý navršil napätie na Blízkom východe. Okolo 3000 vojakov z 19 členských štátov bolo tým dotknutých v Iraku. A teda má to priamy dopad aj na EÚ. Tá situácia v Iraku nás naplňa obavami a treba urobiť všetko pre deeskaláciu. Preto apelujem na všetky zúčastnené strany, aby vytvorili priestor pre dialog. Je potrebné napomáhať našim partnerom, stimulovať diplomatické kanály. EÚ musí chrániť spoločný komplexný akčný plán a presvedčiť Irán, že je to aj v ich zájme dodržiavať dohodu. A vo vzťahoch, náš vzťah s Irakom by malo stať stabilný a produktívny. Jednoducho zažili obrovské deštruktívne otrasy ISISom. Sú teraz v procese rekonštrukcie s AFETom. Minulý týždeň som, minulý rok som bola v Bagdade. A, e, e, a je pre mňa polutovania hodné, že ten krehký mier, ktorý sa tam podaril nastoliť, že je narúšaný. Apelujem na vás, pán vysoký predstaviteľ, aby ste urobili maximum preto, aby ste presvedčili svet, že EÚ môže byť dobrým mediátorom, e, ktorý napomôže riešeniu tejto utrapenej situácie. Jedna minúta, pani Jones. Ďakujem. Opäť Donald Trump nerozmýšľa a koná unáhlenie vo geopolitických veciach a to rozbehlo e, sled udalostí, rovnako, ktoré vyvrcholilo leteckým náletom a umrtením generála Sulejmanyho. Ako reakcia e, prišlo aj zostrelenie ukrajinského lietadla. Vyjadrujem sútra všetkým e, obetiam. Zdá sa, že sa veci rozbehli. Máme mnoho od nitrotestov mm, a máme aj hlasy z rôznych strán. Dnes aj vyjadril premiér e, Spojeného kráľovstva USA sa nemalo stiahnuť z jadrovej dohody s Iránom. Ja súhlasím s pánom Johnsonom, že to chce nahradiť dohodou s Trumpom. Tá situácia je veľmi nebezpečná. Je potrebné chrániť ľudské práva všetkých na svete, ale najmä tých, ktorí sú najzradniteľnejší, ženy a deti. Musíme sa snažiť deeskalovať túto situáciu. Apelujem na vás, aby ste v prospech toho niečo urobili. Ďalším je pán Grošejl, jedna minúta. Ďakujem. Eskalácia napätia medzi Iránom a USA môže ohroziť miestnu a globálnu bezpečnosť. Hovoríme o krízovej situácii. Tá je veľmi podozrivá tú skutočnosť, že e, neprítomnosť že je neprítomná, akoby neprítomná EÚ. Musíme urobiť všetko preto, aby sme udržali do, jadrovú dohodu pri živote je potreb, musíme si uvedomiť, že v prípade eskalácie um, sel, um, uh, systémy e, Iránu e, dokáže zasiahnuť aj taký cieľ, ako je Európa. Treba podporovať rokovania medzi USA a Iránom a v rámci toho EÚ má zohrávať dôležitú úlohu, veď akákoľvek dohoda bude mať dopad na energetickú bezpečnosť EÚ. Aj Irán inak sa podielajú na e, dodávkach zemného plynu. To je dôležité z hľadiska energetickej bezpečnosti a, ak chceme naplniť svoj cieľ, byť byť uhlíkovo neutrálnym kontinentom do roku 2050. Nesmiem na to opomínať. Teraz jedna minúta pani Lici. Vážení kolegovia, vážená pani predsedajúca, nestabilita, eskalácia, e, zabitie veliteľa e, Sulejmányho poukazuje na to, aká je neprimeraná zahraničná politika Európskej únie, často je neefektívna a neprispieva k príjmaniu rozhodnutí. Pán Borel, to sa netýka vás osobne, ale týka sa to celého kontextu, v ktorom sa Európska únia nachádza a samozrejme príslušného eh, právneho rámca. iracký režim je pred eh, kolapsom, zostrelenie ukrajinského lietadla, pri ktorom prišlo o život 178 ľudí a zatknutie britského veľvyslanca v Iráne môže viesť eh, k novým konfliktom a k návratu eh, násilia v tejto oblasti. Kde je politická komisia, ktorú slibovala predsednička komisie? Akým spôsobom chcete zabrániť novej eskalácii? Už v novembri sme tu rokovali o Iraku a o Iráne. nemožno používať e, treba používať viac diplomacie, hľadať politické riešenia a vyzývať sa. Všetci o tom iba hovoríme, ale potom nič neurobíme okrem prijatia nejakého spoločného vyhlásenia. E, prvé vyhlásenie predsedničky Európskej komisie prišlo veľmi neskoro a Európska únia znova riskuje. Teraz je prerušená rečnička, pretože prekročila svoj rečnícky čas. A ďalej pán Levandovský, jedna minúta. Iránem bol zvyčenstvom cierpliwej diplomacji, sztuką tego, co možlivé. Ďakujem. Táto e, jadrová dohoda s Iránom je výsledkom obrovskej trpezlivosti a vojny, ktorá sa takmer rozpútala. To bol naozaj veľmi nebezpečný okamih. E, jednoducho sa pozabudlo na viaceré princípy je lepšie udržať túto dohodu, ako opätovne začať opätovné zbrojenie vrátane jadrovej bomby. Ale vidíme, že E, Trumpová administratíva išla iným smerom. Našou zodpovednosťou je však garantovať nielen našu bezpečnosť, ale aj bezpečnosť celého regiónu, pretože Irán to nie je iba jedna krajina, ktorá, e, kam sa uchylujú teroristi, ale to je krajina, kde 18 miliónov ľudí chce jednoducho žiť nezávisle od toho, e, čo im diktuje ajatolách a preto my musíme toto považovať ako jeden zo strategických bodov našej diplomácie. Ďakujem teraz pán Benifej. Po e, vysokej miere napätia po zavraždení e, Sulejmányho došlo teraz k miernemu zmierneniu napätia, to je dobrá správa, ale teraz sa musíme zaoberať jadrovou dohodou lebo to je veľmi dobrý výsledok táto dohoda európskej diplomácie po veľmi napätých rokoch, keď bola situácia medzi EÚ a Iránom veľmi napätá a toto by malo byť základom pre naše budúce vzťahy a treba to rešpektovať, ako povedal pán vysoký predstaviteľ a, a ako to povedal v piatok na zasadnutí Rady pre zahraničné záležitosti. My si musíme uvedomiť, že Irán má hospodárske problémy. Táto dohoda mu ponúka zlepšenie hospodárskej situácie na rozdiel od postoja prezidenta Trumpa, ktorý chce situáciu ešte viac pritvrdiť. Irán sa teraz snaží e, potlačiť protesty svojich občanov, ktorí požadujú demokratizáciu krajiny a to by tiež malo byť predmetom našich rokovaní s iránskym režimom. Ďakujem a teraz Pán Bonfrisko, jedna minúta. Ďakujem. Vážený pán vysoký predstaviteľ, vážení kolegovia, eh, v Iráne aj v Iráku je možné eh, vnímať jedno veľké želanie a síce uvoľnenie pomerov a takisto aj eh, obyvateľia túžia po väčšej bezpečnosti, po miery a preto protestujú. Už v novembri sme zaznamenali tieto protesty a vtedy sme sa k ním vyjadrili. Mm, vieme, že všetky tieto protesty už viedli k viac, e, viacerým stovkám úmrtí. Kde je ten právny štát, ktorý chceme brániť? Viac ako miliarda eur už išla na humanitárnu pomoc v tomto regióne. želať tomu, rečnícky čas. A teraz tu máme pána Majorina. E, táto situácia e, medzi Iránom a Irakom je veľmi nebezpečná a preto by sme mali všetci konať jednotne a odhodlane. Je potrebné povedať jasne, zabitie generála Soleimányho Spojenými štátmi bol aktom šialenstva, ktorý nerešpektuje medzinárodné právo a poškodil a poškodzuje demokraciu. A teraz by sme nemali urobiť chybu a zabudnúť na jadrovú dohodu, ktorú sme s Iránom uzavreli to je tá najdôležitejšia vec, tak ako to už zdôraznil aj vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku pán Borel. Myslím si, že práve tu sa preukáže, čo my dokážeme. Musíme si uvedomiť, že v Iráne aj v Iraku je občianská spoločnosť, ktorá si želá demokraciu, transparentnosť a e, je preto potrebné podporiť konkrétnych mužov a ženy diplomatickým spôsobom a hľadať politické riešenie tak aby sme sa vyhli e, nekontrolovanej eskalácii situácie. Half, Ďakujem a teraz jedna minúta, pán Pikula. Prije svega želim izraziti obiteljima žrtava stradalih u rušenju. Ďakujem. Ja by som chcel e, vyjadriť sústrasť rodinám tých, ktorí našli smrť v e, v zostrelenom lietadle v Iránom. Ja podporujem úsilie vyšetrovateľov zo všetkých e, krajín, e, z ktorých pochádzajú obete tejto leteckej tragédie. Mali by sme teda e, sa strániť jednostranných krokov, pretože tie dôsledky môžu byť drastické, čoho sme boli svetkami. Zabitie generála Sulejmanyho otvoril Pandorinu skrinku s nepredvídateľnými dôsledkami. Ja verím, e, že tie najaktuálnejšie správy stiahnutie amerických vojsk z Iraku nebude dôvodom pre ďalšie konflikty. Európska únia musí byť proaktívna, musí navrha- navrhovať diplomatické riešenia s cieľom dosiahnuť, aby Irán sa zhostil všetkých povinností vyplývajúcich z jadrovej dohody. Určite by mal prestať s násilným potlačovaním a postihovaním protestujúcich v jeho uliciach. Mali by sme otvoriť zároveň diskusiu aj o transatlantickej spolupráci. Ďakujem. Teraz otvárame spontánnu rozpravu. Dostali sme veľmi veľa žiadostí. Budem musieť obmedziť počet rečníkov v jednotlivých politických skupinách. Začneme pánom Zverom. Jedna minúta. Ďakujem za slovo. Už mnoho rokov e, ja e, sledujem snaženie opozície v Iráne, pozorujem ich boj za demokraciu a slobodu. V Európskom parlamente sme viackrát venovali pozornosť iránskej opozícii. Treba si však... odnos do njih. Že... Uh, jaz sem prepričan, da bi morala Evropska unija bolj se jasno postaviti na stran euroatlantskega zavezništva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

Speaker, Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Austrovičius. Iránsky režim si zasluhuje eh, sank- sankcie za krvavé e, násilné potlačovanie protestujúcich, e, ktorí pochodujú v uliciach a samozrejme aj za odstrelenie osobného lietadla. Je potrebné e, presadzovať sankcie voči Iránu. E, nestačí mlčať, nestačí nič e, e, robiť. To skutočne dá vietor do plachát Iránu, aby spôsobil ďalšie škody. Myslím si, že sa správame príliš optimisticky. Mali by sme mať dôslednejšiu stratégiu a tej sa pridržať. Ďakujem pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Tu na pôde Európskeho parlamentu si musíme uvedomiť, že európska politika nie je o fandení vo futbalovom zápase. Nemusíme mať favorita, ktorému budeme všetko e, tolerovať a na protivníka budeme opovržlivo pískať. Ak si vážime medzinárodné právo, musíme merať rovnakým metrom. Nesmieme sa báť skritizovať kohokoľvek, kto poruší pravidlá USA svojimi činmi v Iraku porušilo jasne medzinárodné právo. Iránske nie lietadla je tiež obrovskou chybou, ktorú treba odsúdiť. My tu na pôde Európskeho parlamentu nemáme za úlohu milovať Spojené štáty americké alebo brániť Irán. Našou úlohou je jasne sa vymedziť proti porušovaniu medzinárodného práva.

táto kríza e, medzi USA a Iránom, e, tak pri nej musíme vychádzať zo základu a z pravdy. Sulejmány bol jedným z organizátorov útoku proti e, ambasáde v Teheráne a takisto bol popravený na irackom území, kde takisto bol zodpovedný za terorizmus. A nás by teraz malo zaujímať, e, čo mám, že musíme urobiť a ako máme urobiť všetko možné, aby sme zachovali e, jadrovú dohodu. E, chcem povedať, že podľa môjho názoru Irán nebude rešpektovať jadrovú dohodu a my budeme solidárni s krajinou, ktorá je teroristickou krajinou. Lebo Teherán jednoducho podporuje terorizmus. Myslíme si, že naša solidarita zmení veci. Neviem, či mm, dokážeme byť solidárni až do konca, e, keď vlastne našim partnerom v tejto dohode je teroristická vláda. Pán López Aguilar, jedna minúta. E, vážený pán vysoký predstaviteľ Borel, 176 smrteľných obetí lietadla, ktoré zostrelila iránska raketa, sú e, tragickým vyústením špirály akcie a reakcie. E, my vieme, že e, iránske autority uznali e, túto chybu, keď to zverejnil až kanadský premiér. E, tieto informácie získal od e, spravodajských služieb Nezabúdajme, že väčšina e, ľudí v lietadle boli Iránčania, takže e, je veľmi isté, že v Iráne budú E, manifestácie, že budú potlačené, že tam budú opäť stovky mŕtvych ako v minulosti, e, odstavenie internetu e, a absolútne odstúpenie od jadrovej dohody. My si nemôžeme v tomto regióne dovoliť žiadnu vojnu a preto Európsky parlament musí podporovať diplomatické úsilie. Musíme podporovať európsku diplomáciu, aby Európska únia robila to, čo má robiť a ani o minútu neskôr. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem a posledným rečníkom je pán Aleksandrov Jordanov. Prosím. Госпожо председател, господин Борел, ако разумният подход не успее... Vážený pán Borel, vážená pani predsedajúca, ak zdravý e, rozum e, nepreváži, ak sa nepodarí deseskalácia, tak budeme musi- svetkami iných aktivít. My teraz potrebujeme nejaký plán B. Nestačí vyjadrovať sústrasť e, blízkym obetí zostreleného ukrajinského lietadla. My musíme veľmi jasne vyhlásiť e, diktátorskému režimu, že ak bude mať naďalej takúto politiku v regióne, že dostane inú odpoveď a to bude opäť e, veľk, veľmi búrlivá odpoveď. Obyvateľstvo Iránu dokonca reagoval, reaguje aktívnejšie proti režimu a my to nerobíme. E, my musíme podporiť tieto manifestácie antiamerikanizmus, ktorý počúvame vrátane aj tu v tejto plenárnej miestnosti, neohrozuje iba USA, ale je to hrozba aj pre nás tu v Európe. My musíme zostať spojencami USA. Thank you very much. Ďakujem. A teraz by som odozdala slovo späť panu Borelovi, vysokému predstaviteľovi a podpredsedovi komisie. Dobre, tak e, boli tu rôz, odzneli tu rôzne názory, veľmi zaujímavé, ale veľmi rôznorodé. E, keď, buď, keď by som mal niekomu rozprávať o tom, aká je pozícia Európskeho parlamentu, potom ako som si toto vypočul, tak to ide od toho najbelšieho extrému po ten najčiernejší extrém, pokiaľ ide o to, ako reagovať na krízu. Vy všetci e, súhlasíte, že je, táto kríza je pre nás, pre všetkých, veľkým nebezpečenstvom. E, chcem vám povedať, že nikto neopustil, nedo, ne, neopustil a to si nemyslím len ja, kto si myslí, že jader, jadrová dohoda je zasada pre našu e, bezpečnosť a že ju potrebujeme. Je to Rada pre zahraničné záležitosti. A sú to taktiež e, ministri, ktorí toto povedali. Viem, že toto si trochu protirečí s tým listom, ktorý som dostal od e, ministra zahraničných vecí Spojeného kráľovstva a premiéra Spojeného kráľovstva, kde sa hovorí trochu niečo iné. Ale pre mňa dôležitý je ten list. To je oficiálny dokument, ktorým ja sa musím riadiť. Britský minister hovorí, že oni navrhujú také kroky, že by sa neob- že by sme sa nestiahli z dohody, ale že by sa Obamová dohoda nahradila nie a, a Trump, Trumpovou dohodu a chcú, aby táto dohoda zostala. Chcú mať dispozícii mechanizmus, postup, tak aby sme mali určitú paku vo vzťahu s Iránom. Nie, nikto neodišiel z dohody. Medzinárodná organizácia alebo agentúra pre atomovú energiu naďalej um, sleduje iránske aktivity. No a nezabúdajme, že táto dohoda je taktiež zakotvená aj v usnesení Rady bezpečnosti OSN. Nie je to niečo, čo my sme si tu cez noc napísali ako Európania. Trvalo 10 rokov sa dopracovať k tejto dohode a schváli, schválilo ju uznesenie OSN, ktoré nikto zatiaľ nezrušil. Nadalej je platné. Takže neobvinujte mňa, nehovorte, pán Borel, mali by ste zmeniť názor. Nie. Ja tu vysvetľujem veci, ktoré nie sú len môj názor, ale hlavne to, čo Rada pre, ministrov pre zahraničné záležitosti po dlhých diskusiách rozhodla. No a čo hovorí list troch ministrov? No a Samozrejme, my sme odhodlaní brániť e, územnú celistvosť a zvrchovanosť Iraku. No a taktiež e, reformný proces. No a keď mi hovoria kolegovia na Rade pre zahraničné záležitosti, aby som robil, čo bude v mojich silách, aby som využil všetky diplomatické nástroje, aby som hovoril so všetkými, aby som hľadal regionálne politické riešenie. No chápem to tak, že mám byť v kontakte s irackou vládou. Ale v súčasnosti e, tá iracká vláda je dočasná. No a toto stretnutie sa konalo v piatok. Ja som potom hneď sa spojil s irackou vládou, napriek tomu, že je len dočasná. No a potom v pondelok tu bol minister zahraničnej veci Iraku a prebehli politické konzultácie s generálnym tajomníkom ESVČ. Dohodli sme sa, že budeme robiť viac a niekto sa ma tu pýta, ako sa dá robiť viac a čo sa dá robiť. Nuž, máme asociačnú dohodu, ktorú sme podpísali, bola ratifikovaná, súpa do platnosti roku 2018, no a už len týmto krokom sme u toho urobili veľa. Toto prináša veľa možností, je to veľa práce. Máme tam misiu, môžeme ju posilniť. A táto asociačná dohoda v podstate otvára dvere novým vzťahom v oblasti bezpečnosti, hospodárskym vzťahom, obchodným a musíme sa rozhodnúť, čo budeme robiť v oblasti e, spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky, napríklad prostredníctvom našej misie, ktorú tam máme, a bolo by rozumné ju posilniť tak, aby iracká vláda sa vyhla takej situácii, že sa krajina rozpadne. A potom, čo som si vás všetkých vypočul, tak vidím, že všetci ste si vedomí toho, že pre našu bezpečnosť by to mohlo mať veľmi vážne dôsledky pokiaľ by v Iraku bola podobná kríza, aké sme boli svetkami v Sýrii. A preto v nadchádzajúcich týždňoch aj dňoch budem viesť diplomatické konzultácie s Iračanmi, ponúknem im našu podporu, našu pomoc, tak aby sme naďalej pokračovali v reformnom postupu v tejto krajine, aby sme sa vyhli tomu, že prídeme o pokrok, ktorý bol urobený za posledné roky. Môžeme diskutovať o tom, ako bude vyzerať budúcnosť, no ale v súčasnosti je jedna vec jasná. Irán nie je teraz jadrovou veľmocou vďaka e, jadrovej dohode. A ja nerozumiem, alebo neviem, akým spôsobom by sme mali urobiť nejakú alternatívnu dohodu. Neviem, skutočne. Každý hovorí o tejto dohode, Niektorí z vás